chers collègues, nous commençons nos travaux. začneme. Usadte sa potichu. Videli ste dnešný program. Ak nie sú pripomienky k jednotlivým bodom, počas tejto schôdze dnes a zajtra do poludnia, tak bude program schválený. Ako zvyčajne máme tu drobné zmeny v postupe, ako pôjdeme po jednotlivých bodoch. Dnes popoludní budeme preberať všetky body spojené s tým, čo sa stalo minulý týždeň, teda v podstate zmierovanie k rozpočtu 2012, ale tiež, a to bude veľmi rýchle, Výmena názorov s, s Radou pre všeobecné otázky v rámci rokovania o budúcnom finančnom viacročnom rámci. Eh, preskúmame tiež eh, bod číslo 12, 17 a 11 až do pani Vertman, ten jej bod sa presúva, teda odkladá. A bod číslo 17, pani Matera, keďže tu nie je, ide o diskusiu o použití globalizačného fondu na, teda fondu na prispôsobenie sa globalizácii pre talianske regióny, čiže budeme hovoriť o tomto a hlasovať zajtra a od 17.30 budeme mať tú čest privítať medzi nami predsedu výboru pre rozpočtovú kontrolu. Pán predseda je už tu, pretože je to zároveň aj pre e, člen nášho výbora a buď pani Gresle a pán Rivellini sú spravodajcovia k stavu trialógu, ktorý sa začal formálne a neformálne s radou a s komisiou o finančnom nariadení. Čiže 18.30, 19.30 v tejto sále máme stretnutie koordinátorov a potom zajtra ráno ďalšie body na programe prídu na rad. Vrátane bodu ITER. v rámci rokovaní o rozpočte na rok 2012 sa k tomu budeme musieť vrátiť. Máme dohodu s radou o sume viazaných rozpočtových prostriedkov na projekt e, ITER v roku 2012, ale podstata problému je financovanie zvýšených nákladov na ITER a to je naďalej na stole. Súhlasili sme, že o tom budeme hovoriť s radou Zajtra popoludní je trialóg. Dnes večer budeme hovoriť o tom v rámci koordinátorov a zajtra ráno náš spravodajca Reimer Böge nás bude informovať o stanovisku koordinátorov a povie nám, aký je rokovací mandát, ktorý žiada od rozpočtového výboru. Takže dnes sú pripomienky, tak sme prijali program a vo vašich e, materiáloch máte závisnicu, zápisnicu zo stretnutia 10. novembra. Tu budeme považovať tiež za schválenú, ak nebudú pripomienky. Oznamenia predsedu, tie sú v Kobunius, nebudem sa k tomu vrácať. Takže prejdeme k bodu číslo 4, výsledok zmierovacieho postupu k rozpočtu na rok 2012. A ja by som najskôr chcel poďakovať našim spolupracovníkom rozpočtového výboru, skupín, ktoré boli veľmi aktívne a efektívne počas celého tohto rozpočtového procesu, hlavne počas toho najdlhšieho dňa, ktoré začalo vo štvrtok o 10. a skončilo sa, prepačte, v piatok o 10. a skončilo sa v sobotu ráno od štvrť na štyri, potom čo sa formálne dosiahla dohoda v zmierovaní a mali sme tlačovú besedu, e, bola tam asi stovka novinárov, čiže ďakujem za túto prácu, ktorú urobili. To tlačové oznámenie bolo veľmi radikálne. Ďakujeme našim spolupracovníkom, zaslúžia si to. Ďakujem aj tlmočníkom, ktorí nás prevádzali počas eh, týchto rokovaní. Blahoželám s dvom spravodajcom, ktorým teraz dám slovo. Najskôr Francesca Panceri. Máte slovo. Grazie, presidente. Ďakujem. Už od samého začiatku sme vedeli, že počas mirovacieho konania budeme vystavení e, veľkým tlakom práve v e, v otázke e, platieb. Počas ostatných rokovaní v posledných mesiacoch s polským predsedníctvom, tak platby vždy boli tou kľúčovou témou. A bolo tak tomu do, dokonca. Rada e, veľmi tvrdošine presadzovala e, svoje predstavy ohľadom e, pladieva. A vlastne v rámci rady by bolo nemožné získať dostatočne širokú väčšinu, aby sa zmenil postoj členských štátov ohľadom úrovne alebo objemu platieb. Preto hovorím, že už od samého začiatku e, vlastne e, e, ten posledný žolík, dá sa povedať, sú tieto platby. My sme to vstupovali do rokovania s tým, že nemali sme silný arzenál a vlastne platby boli tým tou hlavnou zbraňou, e, ktorú môžeme e, využiť e, na to, aby sme presadili naše priority. A v zásade dá sa povedať, že všetky naše priority získali 100% financovanie, finančné krytie. Dokonca môžeme ísť nad z toho, čo bolo v apríli schválené ohľadom okruhu 1a, čiže v oblasti výskumu spoločná agrárna politika. Máme o 100 miliónov viac v porovnaní s aprílovým stanoviskom. Máme aj zabezpečené financovanie migračného balíka. Nie síce 100%, ale veľmi e, slubná suma sa zaistila takže naše priority sa podarilo e, pokryť aj v rámci okruhu 4. Nezabudujte, nezabúdajte, že na začiatku rokovania o rozpočte sa zdalo byť nemožné, že by sa nám niekedy e, mohlo podariť dopracovať sa k uspokojivému výsledku. E, podarilo sa nám dosiahnuť dohodu na použití e, nástroj, nástroja flexibility. To je 200 miliónov. To je e, e, celkom značná čiastka a preto tie naše záväzky dokážu byť dosť dobre pokryté. No a máme už určitú predstavu o udržateľnosti tohto rozpočtu do budúcnosti. Treba si uvedomiť, že naďalej rada sa stavia e, negatívne e, k mnohým záväzkom, nechce sa zhostiť svojich e, prísľubov ohľadom záväzok. Treba si uvedomiť, že toto zmierovacie konanie sa riešilo ruka v ruke s, s opravným rozpočtom týkajúci sa toho, čo sa dialo v roku 2011. Rada jednoducho sa bránila tomu, aby sa potvrdili čiastky žiadané komisiou. Čiže obravný rozpočet číslo 6 zohral tú úlohu, ktorú zohral ITER minulý rok. Bol to, bola to tá veľká prekážka. Vlastne vstúpili e, sme do <laughs> politickej diskusie v rámci zmierovacieho konania a to je vždy veľkou hrozbou pre e, zdarý, zdarilý koniec e, zmierovacieho konania. A zmierovacie konanie nie je vhodné fórum na otváranie politických tém E, veď zmierovacie konanie v zásade e, trvá 21 dní. Vieme, že počas konci toho zmierovacieho obdobia sa všetko eskaluje a všetci si uvedomujú, že ten rozpočet musí byť v akejsi podobe odsúhlasený a inštitucionálne je potom nemožné e, rozoberať rozmanité inštitucionálne problémy, či je to ITER alebo, alebo inštitucionálne e, resty. E, my vieme, že je problém s rozpočtovou udržateľnosťou, čo sa týka čerpania toho rozpočtu a jeho využívania v budúci rok. A keď už som eh, otvorila tému ITER, tak určite zmierovacie konanie nie je ideálnym priestorom na eh, otváranie veľmi citlivých politických otázok. Potom tam ešte eh, si treba uvedomiť, že na základe Lisabonskej zmluvy sme si položení naroveň eh, pri schvalovaní rozpočtu, ale len teoreticky asi v tejto chvíli zamietnúť rozpočet zo strany EP to je vlastne len v teoretickej rovine. V praxi to nie je možné. Nebudem to teraz rozoberať a zdôvodňovať. E, len za okolnosti, keď budeme mať náležité vlastné zdroje, tak môžeme mať nejakú relevantnú e, e, diskusiu. Ale platby, tedy sú, platby rozpočet, to je temer v plnej výške z vrecka členských štátov. Takže tam je to, takže to je obrovský problém teda je tu veľa otázok súvisiacich s tou budúcnosťou rozpočtu a tieto otázniky budú vyriešené len e, e, za podmienok, že ten e, rozpočtový proces prejde akýmsi prehodnotením. No a Teraz máme plné finančné krytie našich politických priorít, priorít EP. Podarilo sa nám e, e, ťažiť z nástroja flexibility. Získali sme 200 miliónov a to je e, pozitívny výsledok z toho celoročného hľadiska. Ďakujem, Frančeska, a blahoželám vám ku kvalite vašej práce. Keď je Počas prvého mandátu je veľmi ťažké byť pre poslanca správodajcom ako Donia minulý rok. Aj vám sa podarilo e, výborne rokovať. Slovo dám Sidonii so súhlasom nášho druhého spravodajcu, pretože Naša, náš spravodajca pre opravný rozpočet číslo 6 musí e, odísť. Takže Sidonia nám povie, aké sú jej pocity k opravnému rozpočtu číslo 6 ktorý bol súčasťou týchto rokovaní, pretože niektoré z priorit budúceho roku sú brané do úvahy v opravnom rozpočte číslo 6 Sidonia. Eh, you, Chair, you... Ďakujem pekne, ďakujem za eh, vaše pochopenie, za ochotu vypočuť si ma medzi prvými. Ja budem vystupovať na konferencii ohľadom zdravia novonarodených Eh, ja chcem poznamenať eh, k eh, rozpočtu dve veci. Opravný rozpočet 606 skutočne bol veľmi náročný a rokovania ohľadom neho boli veľmi náročné. Všetci si uvedomujeme, že tá priepasť sa prehlbuje, priepasť medzi záväzkami a platbami a mala som veľmi plodnú diskusiu s viacerými kolegami a určite sa budeme musieť vrátiť k tejto téme, téme e, intenzívnejšieho vtiahnutia do procesu e, aj komisie, pretože je to veľmi únavný, ťažký proces. E, všetci sme zažili veľmi námahavý proces zmierovacieho konania, ale vyplavili sa tým určité problémy súvisiace s ohlasovaním hlasovaním e, a oznamovaním platieb odhalili sa problémy e, e, u inštitúcií súvisiace s kapacitou tých koneč- príjmateľov vysporiadať sa s týmito finančnými tokmi. A my si uvedomujeme, že tá priepasť medzi záväzkami ktoré sú schválené a, pl- a, a platobnou kapacitou, tá sa prehlbuje a, to treba, a, a tu treba tú priepasť nejako preklenúť e, zmierovacie konanie prinieslo e, odsúhlasenie 200 miliónov pre EP a pre mňa ako spravodajkyňu to prehlesenie o platbách je e, vnímané so všetkou vážnosťou zo strany rady. Sú však tam určité e, problémy, potreby a tie treba riešiť. Spoločne ich treba riešiť komisia, ak som to správne pochopila, e, tá komisia nám e, poskytne informácie, návrh o tom, ako chcú e, postupovať pri prerozdeľovaní prostriedkov a tá, to prehlásenie o, o, o realizovaných platbách, tam tiež dôjde k určitým vylepšeniam. Myslím, že musíme pracovať štrukturovaným spôsobom. A vlastne ten problém, ktorý sme už vnímali minulý rok, e, sa e, len, e, len narastol te, tento rok. Chcela by som sa dotknúť aj DAC sedmičky, to je opravný rozpočet číslo 7 a to je posledný opravný rozpočet so mnou ako spravodajcom. Ide o Fond Solidarity ide o e, krajiny postihnuté prírodnými katastrofami, konkrétne Španielsko, Taliansko. My sme veľa hovorili o tom, e, aké je aké je naliehavé, časovo naliehavé uvoľniť peniaze z tohto fondu Solidarity. To je dôležitý signál pre občanov. No a ako spravodajkyňa vás uistujem o tom, že ja budem e, tlačiť na tento proces v maximálnej možnej miere. Ten opravný rozpočet číslo 7 je datovaný 21. E, v objeme 38 miliónov a e, je v súlade s tým, čo bolo prerokované e, na zmierovacom konaní. E, návrh komisie je prerozdeliť e, platby z programov e, rozvoja vidieka za rok 2011. Ja súhlasím s týmto návrhom a záväzky sú z rezervy, tak ako je zakotvené v medziinštitucionálnej dohode treba e, akcelerovať procesy. E, to znamená, že moje, moje stanovisko k tomuto opravnému rozpočtu 7 pošlem zajtra na, ne, e, na neskôr, možno už dnes neskore popoludnie a, a mohli by sme to schváliť 5. decembra na zasadnutí rozpočtového výboru. To znamená, mohli by sme tento súbor dokumentov uzavrieť už na decembrovej plenárke. Myslím, že to bude skutočne vydobytok, tak skoro schváliť tieto otázky. Takže musím sa s vami rozlúčiť, mám povinnosti na inom podujatí a e, určite, že mi bude oznámené, ak ste zaujali vy stanovisko. Ďakujem si, Donia, za toto výborné zhrnutie a teraz dám slovo druhému spravodajcovi, pánovi Fernandešovi. Rápido. O Conselho aceitou integralmente a, eh, eh, Ďakujem pekne za slovo. Teda súhlasím s tou interpretáciou parlamentu, ale tak ako to vidíme, podarilo sa aj na mm, smerovacom kaní dosiahnuť, alebo dosiahnuť dohodu aj o potrebách pre Chorvátsko. Potom ďalej z požiadavky z listu číslo 2. Takisto komisia predložila svoje vlastné návrhy na navýšenie prostriedkov asi o 10 miliónov, takže ja by som chcel vlastne poďakovať všetkým teňovým spravodajcom a všetkým asistentom, politickým skupinám, ktoré prakticky umožnili to, aby vlastne rada napokon mohla akceptovať navrh parlamentu sú určité návrhy, ktoré boli e, ktoré vyžadujú zabezpečenie alebo fungovania inštitúcií. Tamto sme boli e, jednoznační. Takže ja som vlastne spokojný s týmto výsledkom pre parlament. Myslím si, že viaceré návrhy a priority rada prijala. Ďakujem pekne. Merci, mon cher Ďakujem, kolega. A ako ste povedali, v tomto prípade tieto rokovania sú triumfom, pretože čísla boli, e, prešli v hlasovaní čísla parlamentu. Ann Jensen požiadala o slovo v mene Alde. Thank you, Chairman. Ďakujem, pán predseda. Ja by som tiež chcela poďakovať Franceske za veľmi dobrú prácu aj kolegovi. Myslím, že sme dosiahli dobrý výsledok za nás. A myslím si, že uzáver, ktorý ste urobili vy, pán predseda, že rada môže byť spokojná a my môžeme byť spokojní na konci rokovaní, ale možno, že to nebol až taký najšťastnejší výsledok pre nášho, nášho komisára pre rozpočet. Čiže rokovania o pozvoňujúcom o opravnom rozpočte číslo 6 neboli až také spektakulárne na dívanie sa. A otázka tu vyvstala, že či môžeme dôverovať rade, keď povedia, že keď bude treba viac peňazí, že sa zabezpečia. Teraz sa to zdá, že keď viac peňazí je potrebné, teraz zrazu povedia, že my nedôverujeme komisii a tým číslom neveríme. Tak e, to je naozaj ako strašná situácia. Našťastie komisia sa teda rozhodla, že teda už nám nič neostáva, ale myslím si, že včera ráno prvá vec, e, čo sa udiala, keď som prišla do svojej kancelárie po tomto zmierovacom konaní, bol e-mail od e, výskumnej firmy z mojej krajiny, ktorá robí prieskum, že čo sa deje my nedostaneme naše peniaze? Vždy to bolo ťažké dostať prostriedky od Európskej únie, potrebujete mať, e, e, mať veľmi dobrý, e, dobrú reputáciu a tak ďalej a že teraz je to ešte všetko horšie a ja som mi musela odpísať, že to je kvôli ministrovi financií alebo finančným ministrom a možno, že mali by napísať im a povedať im, že čo, alebo spýtať sa ich, čo robia, pretože komisia sa ocitá v situácii, kde ľudia musia byť všakým spôsobom kreatívni a my toto nemáme, chceme. Neviem, takisto aj Salvador povedal, že záväzky sú pre parlament a platby sú pre radu. Ale myslím si, že dostávame sa do takej fázy, kedy platby sa stávajú aj našim záujmom, pretože keď nemôžeme, nemáme dôveru v radu, že zabezpečí prostriedky, ktoré sú potrebné, tak spôsobíme veľmi veľké škody nášmu systému ako takému. S týmito slovami aj moja politická skupina je spokojná s um, číslami, ktoré sme dosiahli. Možno by, by sme boli radšej, keby sme boli videli viacej peňazí pre agentúry vo finančnom sektore, ale my sa možno ešte vrátime k tomu. Viem, že tu je nová nová legislatíva, majú nové úlohy, takže možno, že sa k tomu ešte vrátime počas roku, či sú nejaké nové potreby, ale priority, ktoré sú na, nasmerované na vedu, výskum, vzdelávanie, zahraničné otázky, to sú všetko témy, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, takže by som chcela poďakovať Frančiske Balcány za takýto výsledok. Ďakujem. Ďakujem, Ann, aj za váš konštruktívny prístup počas týchto dlhých rokovaní Giovanni Lavia. Anche da parte mia ovviamente un sincero ringraziamento. Nuž, aj pre mňa, alebo za mňa, ja by som sa takisto chcel poďakovať eh, spravodajkyni za celé jej úsilie. Eh, toto nám vlastne umožní dosiahnuť veľmi pozitívne výsledky. A keďže prakticky takmer všetky priority parlamentu boli úplne súčasťou konečnej dohody po zmierovacom konaní. Avšak e, určite bez pochyby to, čo hovorila Sidónia o opravnom rozpočte číslo 6, a to, čo sme, čoho sme boli svedkami aj počas toho zmierovacieho konania, keď sme e, uvažovali o rôznych škrtoch, ktoré sa navrhovali, No, no trošku to zanecháva horkú chuť v ústach a možno by sme o tom taktiež mali ešte troška pouvažovať. Chápeme, že je v časoch krízy túžba šetriť, ale samozrejme, že to tiež má potom svoj dopad na celú činnosť, na našu možnosť e, zasahovať, e, tak aby veci takisto sa nespomalili, ale aby naopak sa zrýchlili. A aj v prípade záväzných e, dohôd niektorým operátorom sa nepodarí získať prostriedky ani do konca roku, alebo niektorým subjektom. A to sa môže v budúcnosti opakovať. Takže mali by sme napríklad e, zabezpečiť, aby v rámci programu ITER došlo k, k veľkému presunu prostriedkov v budúcom roku. Toto je extrémne nebezpečné. Je to nebezpečné pre tie programy, ktoré, boli vlastne, ktoré sme celé roky podporovali ktoré vlastne boli určené na podporu hospodárskej súťaže alebo schopnosti, teda aby e, a teraz sú zrazu e, predmetom škrtov. Takže myslím si, že my ako parlament by sme si mali klásť otázky, takisto aj v rámci nového rozpočtového postupu, tak ako, to bude uvedené, ako je to uvedené v Lisabonskej zmluve, budeme my vždy zodpovední za návrhy na platby za členské štáty, alebo budeme môcť aj vymyslieť alebo premyslieť nové stratégie, aby sme mohli trošku tvrdšie e, rokovať, e, keď prakticky zdroje aj tak e, takmer výhradne sa vracajú späť do členských štátov. Takže možno by sme mohli mať nejaký procedurálny iný postup, pretože toto je druhý rok, kedy prakticky musíme my len jednoducho odfajknúť to, čo navrhla rada v otázkach platieb. Takže neviem, že či toto je celkom v poriadku. Pán Alvaro? Thank you very much. I will... Aby som to bol budem hovoriť po nemecky, aby som sa mohol presnejšie vyjadriť. Ja si nemyslím, že to, čo povedali kolegovia, to, to, tomu pozitívnemu, čo povedali, už nie je veľmi veľa čo dodať. Myslím si, že predseda má, par, predseda má pravdu, že prakticky parlament dostal to, čo žiadal. myslím si, že e, ešte doš, bolo by dobre možno, že e, robiť um, analýzu, ale v piatok došla, sa urobila taká analýza, ale myslím si, že počas toho zmierovacieho konania um, tam tí, ktorí boli e, čo sme zažili v piatok, tak tí, ktorí z nás sú Nemcami, tí majú takú horkú chuť, ale ja si myslím, že to, o čom hovorila aj Anne Jensen, že to nie je v poriadku, keď to, čo jedna inštitúcia platí, druhá to spochybňuje. Ja si myslím, že keď toto takto pôjdeme týmto smerom, tak ďalej skôr sa nedostaneme. Ale potom neviem, prečo máme my ako parlament len tak hneď akceptovať ich čísla, prečo e, komisia bude spochybňovať zase čísla parlamentu a podobne. Keď sa toto spustí a bude takáto absolútna nedôvera medzi jednotlivými inštitúciami z hľadiska toho, e, akým spôsobom spôsobom, alebo čo, za čo platia, tak si myslím, že to nie je celkom v poriadku a to sa potom vonkoncom nedá nazvať medziinstitucionálnou spoluprácou. Ďalej, čo považujem tiež za veľmi smutné, je problém z hľadiska platobných záväzkov, ktorý sme odložili v budúcnosť, do budúcnosti. Nie, to, to nie je riešenie. Keď, e, ale viem si predstaviť, že o pol tretej ráno už e, Jednoducho bolo treba prijať nejaké rozhodnutia a ukončiť toto rokovania. Ale skôr či neskôr myslím, že bude možno, že veľmi nebezpečný signál, keď niekto bude spochybňovať, e, že či si môžu Európska únia splniť svoje záväzky, tak myslím, že to by sa teda fakt nemalo stať. Potom ďalšia vec je, ktorá sa týka medziinstitucionálnych vzťahov. Myslím si, že musíme sa navzájom na seba dokázať spoliehať a to musím, aj parlament musí preukázať, že keď eh, tie mm, tie správy, o ktorých vlastne, alebo tie vysvetlenia, na ktorých sme sa zhodli, eh, keď začnú sa navzájom spochybňovať medzi inštitúciami, tak eh, myslím, že to nebude v poriadku. Ešte by som sa chcel dotknúť jednej veci. Myslím si, že aj tu by sme mohli aj v prítomnosti rady povedať ešte raz, že e, to tiež nebolo povedané ani o pol tretej ráno. A my tu v parlamente sme sa stretli ráno o 9.30 a od, druh, od, o pol tretej, teda o 2.30 došlo k rozhodnutiu, alebo k rozhodnutiu konečne. Vlastne to bolo spolu 22 hodín, čo sme vlastne rokovali. E, skutočne ja si myslím, že e, to nie je spôsob, akým by sme mali my spoločne e, rokovať či konať vzájomne. Myslím si, že to tiež nie je možné, že človek tam vlastne väčšinu času len čaká na druhú stranu myslím si, že to nie je spôsob, akým sa rokuje. Myslím si, že tí mnohí celí kolegovia zo Štrasburgu prišli rovno do Bruselu v piatok, aby vyrobili svoju prácu. Museli len čakať, aby rada mala nejaké stanovisko um, aby mohla toho predložiť parlamentu. Myslím, parlament sedí v inej miestnosti a čaká na to. Myslím si, že to je dosť nedos, možno, že, možno, že ja mám nedostatok skúseností s takýmito zmierovacími konaniami, neviem. Ale myslím si, že to určite dúfam, že to som zažil posledný krát, pretože takáto profesionálna práca si nemyslím, že takto má vyzerať. Ďakujem pekne. Hej, merci, merci, Áno, ďakujem. Mám bohužiaľ to privilégium veku a skúseností. A keď som začínal svoju administratívnu kariéru a vstúpil do politiky, tak som sa zaoberal polnohospodárskymi otázkami a na, pracoval som na finci, francúzskom ministerstve financí a, a boli tam rokovania ohľadov garantovaných cien pre polnohospodárov. Trvalo to 3 dní a 3 noci. Európa proste takto vždy fungovala pretože rada sa musí zhodnúť a, a kým čakáme, kým sa rada dohodne, bez toho, že by sme boli pritom prítomní, tak už to, potom nemôžeme s radou rokovať. Taká to je naša skúsenosť. To sa teda zmení v rámci viacročného finančného rámca, ale to, čo sa zmeniť musí, ak teda musíme mať e, maratón rokovaní, a ja sa obávam, že áno, tak zmeniť sa musí práve ten výsledok, ako ste viacerí naznačili, a tamto, táto paralýza v platbách, ale to, k tomu sa ešte vrátime. Goran Ferm. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som porovnala to, to, to, s tým, čo si povedal, že rozdiel tu je v tom, že tie dlhé rokovania neboli medzi dvoma e, orgánmi rozpočtových orgánov, ale na rade, vnútri rady 90 času boli rokovania v rámci rady vo vnútri a tiež je zaujímavé poznamenať, že parlament absolútne zjednotený, zjednotený v komis- komisiou prakticky na všetkom a má zjednotený s väčšinou členských štátov, ale to bolo všetko blokované menšinou e, členských štátov, tými čistými prispievateľmi. Napriek tomu, že boli v menšine, v rámci svojej vlastnej inštitúcie. A myslím si, že je zaujímavé poznamovať, že táto menšina sa pripravila veľmi dobre. Oni mali veľmi dobrú stratégiu. Oni si písali predtým listy, oni eh, vystupovali v tých, v tých rokovaniach, oni tam mali prí, prítomných ešte aj ministrov financí, bol tam aj holandský, aj švédsky minister financí a tak ďalej. Zatiaľ čo ostatní buď e, v len nejakom takom politickom e, už vyschnutom konári, pretože pochádzali zo Španielska, Portugalska a podobne, alebo neboli dostatočne dobre zastúpení, takže to nemohlo inak dopadnúť. Ale čo ma viac trápi je, že e, na rade bol vnútorný konflikt a týchto 8 členských štátov v tomto prípade boli ešte posilňovaní Nemcami a Francúzami a títo podporovali podporili ich názory a tým ide len o jednu vec, o zníženie e, platieb, aby mohli znížiť e, svoj príspevok. Im vôbec nejde o žiadnu stratégiu 2020, nejde o štrukturálne fondy, ani o výskum a vývoj, keď treba za to platiť. A myslím si, že to je to, čo by nás malo trápiť. Alebo to je teda smutné. Takže mali by sme naozaj uvažovať o tom, ako naložiť s týmto. To je politická vec. Ďalej, mohol by som ešte povedať, že mali by sme podporiť tie členské štáty, ktoré nezdielajú britsko-škandinávsky názor, aby naozaj vystúpili s argumentmi, pretože napokon naozaj stratia tie hodnotné štruktúrálne fondy a viaceré dôležité politiky pre ich budúcnosť. Takže naozaj boli by, by treba, keby vystúpili a považovali o svojej vlastnej stratégii, ako to dosiahnuť. Potom ďalej taká technickejšia vec naozaj musím poďakovať spravodajkyňcom, teda konkrétne z Franceske, pretože naozaj dosiahli skutočne prvotriednú prácu, či vykonali prvotriednú prácu aj s výsledkom. Ale keď rada začala klásť otázky z hľadiska kvality čísel, ktoré sme dostali od komisie. Noč, ale keď nemáte čísla, ktoré, na ktoré sa môžete spoliehať, odkiaľ vychádza diskusia, tak potom ste na akej pôde. Takže naozaj to na, v, konečnej stá, v konečnej fáze rada začala spochybňovať kvalitu čísel oni zrazu vravili, že majú nejaké iné čísla, ktoré nám nikdy neukázali. To vytvorilo veľmi, veľmi ťažkú situáciu a ja by som naozaj chcela počuť reakciu komisie na túto situáciu. Ja si myslím, že mali by sme vyriešiť obe e, stránky tohto, tak politickú stránku, ako aj tú technickú stránku. Neviem, či pripravíme správu vlastnej iniciatívy, alebo zorganizujeme hearing, seminár, čokoľvek, pracovný dokument. Niečo musíme urobiť v otázke platieb, pretože otázka otázka platieb sa stala už veľkou, z, te, z technického problému sa stal už čisto politický problém. No, teraz čo? Komisia musí e, zablokovať implementáciu rôznych dôležitých programov, lebo nie sú platby, respektíve nedostatku platieb. A potom sa to zrazu už začne meniť celé na politické, čiže my musíme skutočne robiť niečo veľmi seriózne, lebo inak budeme mať tie isté problémy v roku 2013 ale obávam sa, že aj budeme mať potom tie ďalšie rokovania aj na Medzinárodnom fonde. Ďakujem, Geran. Úplne s tebou súhlasím, pán Hartong. Pán predseda. Ja určite si myslím, že vás nezaskočím a zdá sa, že nároky eh, komisie a parlamentu sa celkom eh, celkom neboli uspokojené, e, veď ide o zájmy členských štátov. Som rád, že sme prijali taký postoj voči agentúram. Je to sľubný začiatok. Musíme venovať pozornosť nástroju stability, pozrieť sa aj do fondov, ktoré e, sú k dispozícii pre Latinskú Ameriku peniaze sa budú poskytovať Cypru, tureckej časti Cypru, aj napriek tomu, že táto časť nie je e, uznávaná väčšinou sveta. Salvador. Ďakujem, Salvador Gariga. Ďakujem, pán predseda. Nezávisle na tej výbornej práci našich troch spravodajcov Francesky, pána Fernandeša a Sidony, podstatná otázka je tá, ktorú sa snažili kolegovia už riešiť a síce, čo znamená Lisabon tu pre ľudí v rozpočtovom výbore. Ja si myslím, že dnešné eh, skúsenosti doteraz boli menej ako uspokojivé pretože tým, že sa zrušilo jedno z dvoch čítaní, sme sa doštali do zmierovacieho konania so všetkými otvorenými vecami, čiže nebola to skutočne politická diskusia. No a v konečnom dôsledku sme urobili maximum, aby sme vyrokovali úroveň platieb, ktorý umožní parlamentu, aby si zachoval tvár. Možno keď sa zlepší hospodárska situácia, keď e, Goran Ferm a keď ja sme boli zodpovední za rozpočet, tak možno, že to bolo také jednoduchšie, pretože boli dve čítania. Rada e, sa až tak nezaoberala platbami, ako teraz bolo možné získať alebo dosiahnuť uspokojivé výsledky platby. E, boli pre radu záväzky pre parlament, ale to je už preč. A ja súhlasím s tým, čo ľudia povedali. Musíme sa nad tým zamyslieť v nasledujúcich mesiacoch tak, aby sme e, v októbri a novembri 2012 neboli v takej istej situácii ako dnes, alebo mm, ako komisár Levandovský, pretože možný opravný rozpočet v roku 2012, ktorý sa dostane do zmierovania, bude podstatne vyšší, alebo môže byť podstatne vyšší Ehm, bude tam ehm, finančná situácia, ktorá bude možno lepšia alebo možno horšia ako tá súčasná. Čiže musíme eh, sa pripraviť eh, na stretnutie, keď budeme hovoriť o platbách na komunitárne programy. A mám otázku na Európsku komisiu. Vstúpili sme do zmierovacieho konania s myšlienkou, že 550 miliónov eur bude e, v viazaných v záväzkoch. Bol to základné minimum, aby sme zachovali komunitárne programy do konca roka. Avšak, e, keď sa skončilo zmierovanie o pol tretej ráno, tak sme mali pocit, že 200 miliónov eur bude stačiť. Otázka je jasná. Môže komisia sa uspokojiť s 200 miliónmi alebo potrebujete 250? miliónov. Myslím si, že vysvetlenie, ktoré by ste mohli poskytnúť, e, aby sa skutočne objasnil význam rokovaní v piatok, keď sme rokovali ďaleko do noci. Ďakujem. Izabel Duran. Áno, ďakujem, pán predseda. Srdečne ďakujem našim spravodajcom za všetko poskytnutú prácu v posledných mesiacoch a dňoch. A ja chcem zdôrazniť, že spolupráca e, v našom týme parlamentu bola výborná, hoci sú tu odlišné závery, ale predsa len spolupráca je cenná a užitočná. A myslím si, že nám dáva silu e, v našom postavení a vzťahu k rade. Súhlasím e, s Goranom Fermom ohľadom postoja v rámci rady a spôsobom, akým sa veci zorganizovala, pokiaľ ide o metódu a trvanie rokovania. Nezdá sa mi to nejaké excesívne. Mm, aj v mojej vlastnej krajine trvá veľmi, možno až príliš dlho, kým sa dohodneme na rozpočte. Podarilo sa nám, toto je vždy dobrá správa. No a na druhej strane, myslím si, že ohľadom rozdelenia medzi platbami a záväzkami. To samozrejme nás všetkých zaujíma, hlavne do budúcnosti na rozpočet 2013-2013 pre viacročný finančný rámec. A ja by som chcela, aby sme mohli mať pracovnú metódu v priebehu alebo nejak v priebehu roku 2013, aby sme sa pripravili na toto obdobie a mm, taká nie je celkom, šťastné, nie je celkom šťastný postoj nášho komisára pre rozpočet. Nemal čísla a mm, možno, že to súviselo aj s Polskom, teda neviem, čo bolo za tým. Možno by sme sa nad tým mali zamyslieť, aby sme mohli e, sa rozhodnúť, akú úlohu budeme zohrávať. A potom ešte dve slova na záver. Trialog, ktorý sa skutoční zajtra, obávam sa, že oslabí priority ktoré boli ťažko vybojované. A myslím si, že e, to opätovné nasadenie nebude rešpektovať tieto priority. Ja samozrejme myslím, že to by bola veľká škoda. Hlavne preto, že to bude hrozba voči 7. rámcovému programu na výskum a vývoj. A ešte na záver myslím si, že táto noc väčšina z, no- väčšinu z nás presvedčila, že vlastné zdroje sú potrebnejšie ako kedykoľvek predtým a ja dúfam, že sa na tom zhodneme v následujúcich e, dňoch, ktoré nás čakajú. Ďakujem. Ďakujem, Izabel. Máte pravdu, keď kladete túto otázku ohľadom ITER. Ako som povedala, ešte budeme o tom hovoriť s koordinátormi. Myslím, že vy alebo niekto z vašej skupiny tam bude zastúpený. Reimer Böge nás bude o tom informovať zajtra ráno pred trialogom. A posledný zapísaný rečník je Inge Gressle. Ja, vielen Dank. Ďakujem, pán predseda. Ako už, e, e, asi už to niekto povedal, budem síce sa opakovať, takže máme už druhý rozpočet, e, teda Lisabonskej zmluvy a neviem, či sa niekto nad tým zamýšľal, či Lisabonská zmluva je výhrou alebo prehrou pre náš rozpočtový výbor. A Pani dekán zo socialistov sa už pokúsala, pokúšala odpovedať na túto otázku a myslím, že je jasné, že je to pre nás taká prehra, respektíve taká nevýhoda e, tá Lisabonská zmluva. No a myslím si, že e, to prvé čítanie nás čaká, uvidíme, ako to skončí. Zdá sa, že sa nám nepodarilo vôbec presadiť rezervy. E, tie sú len odrobinky a vieme, že rezervy boli vždy dôležitým nástrojom No a potom e, ešte pri absolutóriu môžeme vždy povedať, že e, skutočne nešlo to tak, ako malo, ale podľa mňa e, sú tie rezervy veľmi dôležitým mm, nástrojom. No a mali by sme si dať hlavy dokopy, povedať si, aké ponaučenia sa dajú vyvodiť z týchto dvoch rokov po Lisabone. Ďakujem. Inge? Ďakujem, Inge. Spravodajcia vám povedia, že sme si zachovali naše rezervy, mohli sme tam dať viac, ale teda prostriedky v rezerve boli zachované. Áno, nech sa páči. Len vysvetlím, pretože ja som nikdy nepracujem na rozpočtových riadkoch, robím iba v oblasti rezerv a myslím si, že je nemožné ešte navýšiť rezervy v plenárke, pretože kolegovia um, frakcie sa tam nezúčastňujú, nevidia, že je to pre nás dôležitý nástroj. Ďakujem Inge za toto obresnenie. Je to teda interný problém parlamentu. Musíme sa lepšie zorganizovať. V poriadku, takže teraz máme medzi sebou generálneho riaditeľa. Máme tu čest ho medzi nami privítať. Ďakujem, že prišiel. A vítame snahu počas týchto ťažkých rokovaní a možno tu budem mať príležitosť odpovedať na otázky, prípadne komentáre e, kolegov. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som skutočne e, okomentovať niektoré tvrdenia, ktoré odzneli, alebo reagovať na niektoré otázky. Ale možno, že najskôr poviem, kde sa asi nachádzame a že sme radi, že máme rozpočet na rok 2012, ako ste povedali viackrát. Za okolnosti v súčasnej dobe toto je veľmi silný signál, dôležitý smerom k občanom, aby sme ukázali, že inštitúcie sú schopné spolupracovať aj za takýchto okolností. Chcel by som sa tiež pridať k, vašim, k vášmu poďakovaniu pani Balzány, s ktorou sme spolupracovali veľmi konštruktívne a tiež polskému predsedníctvu, ktoré nám veľmi pomohlo v priebehu tohto dňa. Ako povedal náš komisár, tento rozpočet je rozpočet úspor a disciplíny z politického hľadiska. Je to silné, silné posolstvo, ktoré ukazuje, že všade si uvedomujeme realitu veci a zároveň je to rozpočet, ktorý nám spôsobuje problémy z dôvodu tohto skozu medzi platbami a záväzkami. A to, čo sme e, zažili ohľadom opravného rozpočtu číslo 6, e, podľa mňa je len začiatok problému, ktorý je oveľa väčší a ktorému budeme čeliť v roku 2012. Chcel by som predsa len objasniť niektoré veci. Komisia nenavrhovala opravný rozpočet vo výške 550 miliónov eur, eh, len tak z plezíru. Bola to vlastne premiéra. Keď sme prešli k globálnemu prevodu, to sme skúmali aj tu, tak sme identifikovali e, potrebu financovať vo, výšku, vo výške 1,5 milióna nad rámec toho, čo sme dohodli. A v rámci určitých hypotéz sme sa zhodli, že je v našej zodpovednosti vzhľadom na vývoj výdavkov, aby sme prezentovali, predstavili tento opravný rozpočet. Urobili sme to, uvedomujúci tú skutočnosť, že toto povedie k určitým negatívnym reakciám zo strany niekoľkých členských krajín. Tak sa to aj stalo. A tieto členské krajiny boli aktívne. Dôkazom toho sú otázky, ktoré mm, odzneli Chcela by som vám dať niekoľko indikátorov ohľadom čísel a potom aj o postupoch. Takže čísla. Komisár to povedal. Najskôr 200 miliónov. Toto číslo, ktoré bolo schválené v rámci kompromisu, nie je číslom, ktoré vyhovuje komisii. Náš komisár to povedal veľmi jasne počas stretnutia rady. Trváme na tom, že minimálne číslo je 550 miliónov eur. Ja to vysvetlím. K dnešnému dátumu máme asi 8 miliard eur predstih oproti predošlému roku, trošku menej ako 8 miliard. Rozpočet na rok 2011 sa zvýšil o 3,5 mili- o 3,8 miliardy v porovnaní s rokom 2010, pokiaľ ide o platby. A na začiatku roku 2010, na jar, sme dali členským krajinám 2 miliardy. 3,8 plus 2 to je 5,8. A dnes máme 8 miliard. To znamená, že ak by boli veci rovnaké, tak už by sme mali deficit 2 miliárd, ak teda by sme boli v situácii predošlého roka. Toto sú čísla k dnešnému dňu. Druhá vec, stále sa to týka čísel a postupov. Dávame k dispozícii pre členské krajiny a parlament každý týždeň každý týždeň všetky čísla, ktoré sú spojené s vývojom pladieb. Tieto čísla sú teda k dispozícii všetkým. Distribujú sa úplne transparentne a teda ja nechápem, že počas piatkového stretnutia boli hlasy a viem aj ktoré, ktoré spochybňovali čísla komisie z historického hľadiska nikdy neboli tieto čísla komisie spochybnené a ja neviem, prečo by komisia sa snažila sfalšovať svoje vlastné čísla. Nie je to jednoducho seriózne predkladať takéto hypotézy. Boli tu zrejme nejaké iné záujmy, ktoré spôsobili ten stav v piatok. Chcela som teda objasniť tieto veci. Komisia dáva k dispozícii všetky potrebné čísla. Sme absolútne otvorení. aby dostatočne včas počas roka sme mali výmenu názorov oficiálnejšieho rázu ohľadom vývoja platieb ehm, pred e, začiatkom leta alebo po letnej prestávke. To je teda čas, kedy si vieme predstaviť profil e, smerom do konca roka. Ale teda toto som chcel upresniť. K koncu roka čo sa stane? Takáto otázka tu odznela. Samozrejme, všetky prevody chceme zrealizovať, ak budú možnosti. Vždy sú tu nejaké drobnosti, ale teda sme v etape takého dolaďovania a le nie sú pochybnosti, že ak nebudeme mať viacej peňazí, tak proste zastavíme platby. Proste ich zastavíme. Nemáme inú možnosť. A to znamená, že ak sa situácia, ktorú očakávame, ak sa potvrdí, tak bude tu správa o platbách, ktoré sa týkajú roku 2012. Inými slovami, zvýšime bremeno na rok 2012 a záväzky sa zvýšia o 1,86 voči referenčnému bodu v roku 2011, teda pôvodnému rozpočtu a opravnému rozpočtu číslo 6 o 200 miliónov. Takáto je situácia, pán predseda. Takto vyzerá teda stav dnes. Ďakujem. Ďakujem, pán generálny riaditeľ. Náš spravodajca bude mať posledné slovo k tomuto bodu a ja by som chcel ešte z mojej strany veci komentovať. Najskôr ďakujem poľskému predsedníctvu, ktoré bolo veľmi efektívne v ťažkej situácii, ako to povedal Goran. Najťažšie rokovania boli v rade, ale polské predsedníctvo počúvalo aj naše obavy. Tiež vám musím povedať, že aj pán predseda Buzek nám blahoželal, ktorý viedol naše rokovania na začiatku, a potom mal iné povinnosti a povedal mi, aby som to povedal všetkým kolegom, teda Pán Buzek mi telefonoval ku koncu, smerom, teda na konci rokovaní. Globálne, myslím si, že skutočne, tak ako to povedal náš spravodajca, parlament môže byť spokojný, pretože vyjadrené priority v hlasovaní boli brané do úvahy, teda čo, pokiaľ ide o kategóriu číslo 4 vďaka 550 miliónom a potom Palestína a dohodu dohoda o banánoch, tam to bol opravný rozpočet číslo 6 a potom vo, väčšine, vo väčšej, vo veľkej časti v kategórii A vďaka tomu nástroju pružnosti k agentúram sme sa vyhli tomu, teda, že sme zachovali navýšenie alebo návrat k návrhu rozpočtu e, Európskej komisie k trom finančným agentúram, k Frontexu a k agentúram pre utečencom. A tiež sme dosiahli to, čo sme chceli v poľnohospodárstve uznaním potreby vyriešiť problémy pestovateľov zeleniny kvôli sanitárnej katastrofe v tomto roku a garantovali nám, že budú k dispozícii prostriedky, keď to bude potrebné a tiež záruka, že v roku 2012 a 2013 bude pokračovať financovanie programu finančnej pomoci tým najviac postihnutým následne nie po našom zmierovaní, ale tomu, čo sa dosiahlo na rade predtým. Kvalifikovaná väčšina sa dosiahla aj v tomto dôležitom programe pre niektoré krajiny. A ja dodávam, a to je dôležité, pretože som počul komentáre, že áno, e, parlament má, e, dajú sa mu záväzky, ale nedajú sa mu platby. Ale máme dosiahli sme všetky platby pre všetky záväzky, tak ako to povedali mnohí rečníci a potvrdil to aj pán generálny riaditeľ. Ak sú moje výpočty správne, tak e, dohoda, ktorú sme dosiahli, korešponduje s navýšením 1,86 e, v platbách a 3,53 v záväzkoch na rok 2011. Takže to znamená, že je jasné a myslím si, že v tomto sa zhodneme, jednak na strane tých, ktorí zastupujú frakcie, ktoré sú za túto dohodu a konečné hlasovanie v rozpočte a teda aj u tých, ktorí zastupujú iný názor. Nie je to jednohlasnosť, ale je tu široký konsenzus. Teda zhodneme sa na tom, že nemôžeme už dopustiť, aby sa táto situácia zopakovala. Je to už druhý rok za sebou, kedy parlament musí akceptovať čísla v platbách, ktoré sú bolestne odhlasované v rade. A to preto, že rozpočet e, je financovaný tak, ako je. Úplne za, sme závislí od čistých plátcov a potom preto, že e, ten dom už horí, teda viaceré krajiny sú na pokraji bankrotu, pokiaľ ide o ich národné financie a niekedy aj v, na úrovni regiónov. Čiže ten dom už horí a keď to tak je, tak neprichádza do úvahy ku kríze s veľkým K ešte pridať rozpočtovú krízu a ešte aj politickú krízu a teda z toho vyplýva ten výsledok, ktorý sme dosiahli. Nikto z nás sa teda ne, nemôže tešiť. Ale toto bolo menšie zlo, ktoré sme mohli získať. Čiže dva závery e, z tej politickej roviny. Myslím si, že niektorí z toho už spomenuli. Prvá, a ja ďakujem pánovi generálnemu riaditeľovi za to, čo povedal k platbám. Je potrebné, aby sme tento nedostatok odstránili. Eh, na zlom základe teda sa to začalo. Nevedeli sme celkom presne, ako spojiť opravný rozpočet číslo 6, 550 miliónov ktoré sa požadovali na začiatku, tak to bolo oprávnené, to povedal pán generál Rietel, 200 miliónov, čo komisia neakceptuje, ale teda v konečnom dôsledku to bolo to dohodnutné číslo a tá skutočnosť, že komisia nám hovorí, že pre niektoré výskumné programy sa zastavia platby na konci oktobra, pretože už nie sú peniaze a zároveň v rámci trialógu sme skúmali návrh financovania zvýšených nákladov na ITER, kde je 300 miliónov, ktoré sa opätovne nasadia z kategórie 1A. To sú e, záväzky, ale predsa len musí to byť kryté. Čiže nevidíme v tom celkom, nemáme v tom celkom jasno. Samozrejme, že mm, uvidíme najskôr v rámci parlamentu spolu s komisiou a potom s dánskym predsedníctvom musíme sa dohodnúť, ako v priebehu nasledujúceho roka, ale ešte pred letom, ako sa bude hlasovať v rade a potom čo bude ďalej. Platby za rok 2011 to bolo to je ukončené. Hovoril som o tom aj s výborom pre rozpočtovú kontrolu a teda uvidíme, aké budú prvé mesiace spotreby roku 2012. Problém je v tom, že na konci rokov je veľký taký, taký kopec v spotrebe prostriedkov, je tam náhle navýšenie kedy sa navyšuje spotreba a to znamená, že komisia má mm, približne presnú predstavu, aká bude globálna spotreba asi až na jeseň. Takže musíme sa na to pozrieť a aby sme prešli riadok poriadku, pretože bohužiaľ v dôsledku súčasnej krízy v tlači sa dozvedáme, že spotreba e, v týchto programoch v niektorých krajinách je veľmi slabá. A teda musíme sa pozrieť riadok poriadku na to, ako zaručiť to, že na budúci rok rokovania k, k platbám sa nebudú robiť na základe globálnej dohody, a teda povieme, že referenciou je inflácia, alebo inflácia plus, alebo inflácia mínus, alebo rast plus, alebo menej, alebo k úpravami, ktoré budú tak generalizované. Nie, naopak, musíme vychádzať zo skutočných potrieb, preto aby sme prispôsobili platby a podľa toho aj záväzky, aby sme nevytvárali tú medzeru. Ak rada alebo predtým, ako rada príjme e, rozhodnutie, keď bude mať všetky informácie, ktoré nebudú spochybniteľné, keď sa teda to dohodne v rámci všetkých troch inštitúcií a my taktiež prevezmeme našu zodpovednosť a získame všetky možné informácie, musíme nájsť spôsob, ako to urobiť. Myslím, že k tomu existuje vôľa vo všetkých troch inštitúciách, ale teda určite existuje v komisii a v parlamente. A ja mám také pokušenie povedať pánovi riaditeľovi, že ak do konca roka alebo v budúcom roku náhle budú chýbať e, že budem musieť zastaviť platby, tak to buď, proste budem, musíme otvorene povedať a predseda komisie e, urobí tlačovú besedu alebo proste niečo také. Povie, že jednoducho nie je možné pokračovať e, v rozpočte, keď chýbajú prostriedky na platby. Pretože máme vážny problém voči verejnej mienke, v našich členských krajinách. A síce, že musíme urobiť ešte veľa práce, aby sme povedali, že európsky rozpočet a národné rozpočty to je niečo iné. Európsky rozpočet sa venuje iba vo výške 60% na administratívne výdavky, zvyšok sú výdavky hospodárskeho charakteru, podpora hospodárskej činnosti alebo investície. A teda toto sú výdavky, ktoré každá z našich krajín vo svojom národnom rozpočte zachováva musíme jednoducho zvládnuť naše národné financie, ale aj zachovať výdavky do budúcnosti, aby sme zachovali rast a konkurencieschopnosť. Teda táto pedagogická práca sa ešte musí urobiť v mnohých členských krajinách. A teda, ak je, nastane vážny problém vo, vo výkone, tak to komisia musí povedať na veľmi vysokej úrovni a samozrejme informovať o tom. A potom ďalší e, politický dôsledok, e, povedala to Isabel Durand, viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme nové zdroje, priame zdroje európskeho rozpočtu a ra- s radosťou konštatujeme, že čoraz viac členských krajín sa s tým súhlasí. Možno od roku 2012, hoci tam mám trošku pochybnosti, ale teda je tu politická vôľa. To platí, ten rozkazuje. Teda sme v rukách tých, kto, má peň, kto majú peniaz, peniaze. Pardon. Nie sme v situácii politickej zodpovednosti, kedy spolu rozhodujeme. A teda diskutujeme o dôsledkoch Lisabonu, ale problémom nie je zmena zmluv, ale problém je to, že nemáme peniaze. Mali sme peniaze pred 3-4 rokmi, teraz ich už nemáme. Takže vtedy závisíme od tých, ktorí financujú európsky rozpočet. A to je predsa len dramatická informácia. Pán Hartong a potom pani Balna- Balzany. Takže pán Hartong. Ak dovolíte jednu drobnú poznámku. Často sa stáva, že zosumarizujete to, čo odznelo. Bolo by dobré, keby ste okrem sumarizácie uviedli, alebo v rámci tej sumarizácie uviedli aj veci, e, ktoré, e, boli, ktoré sa odlišujú od jeho vlastného názoru. Ďakujem, že radíte predsedovi. Všetky rady sú samozrejme vítané. Snažím sa zhrnúť to, čo sa mi zdá byť pocitom väčšiny všeobecným konsenzom, tak ako to vyjadrujú jednotliví rečníci, bez toho, že by som sa venoval všetkým tým náz rozličným názorom a dovolím si k tomu pridať aj môj osobný e, názor, ktorý zavezuje len mňa. Ak si rozpočtový výbor želá, aby som sa správať inak, tak, správal inak, tak to samozrejme urobím, ale doteraz e, to fungovalo dobre. Jeden z mojich predchodcov je tu v prvej rade a myslím, že je to teda v poriadku. Francesca? Pani Balcány. Myslím, že dnešná diskusia bola obzvlášť zaujímavá. Zdá sa, že teraz sme už e, taký prihliadame na to všetko zhovievavo, s tým uvoľnením, už sme absolvovali zmierovacie konanie a budeme e, lepšie pripravení, vybavení na budúcoročné vyjednávanie. Počas ostatných mesiacov prác na rozpočte to všetko je podchytené v dokumentoch, v schválených dokumentoch a tie potvrdzujú, že EP odjak živa sa spoliehal na číselné údaje od komisie, čo sa týka potrebných platieb. Bol tu duch dôvery, ale platby boli tým obetným baránkom a to z politických dôvodov, z dôvodov súvisiacich s súčasnou krízou. No tie platby E, zaznamenali veľké otrasy, ale chcem zdôrazniť, že EP vždy dôverovalo komisii e, z hľadiska ňou predkladaných údajov, čísiel, e, týkajúcich sa potrebnej výšky platieb, ale všetko sa ako si politizuje a, a, a hľadá sa vyník za tie problémy, ktoré sú v súčasnej dobe v Európe. Jednoducho našou povinnosťou je starostlivo sledovať dianie a zamýšľať sa výhľadovo, výhľadovo do budúcnosti, ak hovoríme o vypracovaní nejakých výhľadov alebo prognóz, tak e, e, na to sa treba pripraviť už dnes. A musíme sa teda postupne pripravovať na budúcoročné vyjednávanie. Asi bude treba si overovať niektoré čísla, budeme sa musieť lepšie venovať tým navrhovaným sumám, predbežným navrhovaným sumám e, platieb na ďalšie obdobia. No a myslím si, že je treba hľadať riešenia a, a hľadať ich mimo samotného zmierovacieho konania. Máme 21 dní na zmierovacie konanie, ale fakt je ten, že všetko je potom zhutnené do jedného jediného dňa, kedy sme povinní sa k niečomu dopracovať. No a často pod nátlakom sa nerobia úplne najlepšie rozhodnutia. Chcem sa poďakovať komisii aj polskému predsedníctvu za ich rozvážnosť. Chcem sa poďakovať kolegom ktorí celý e, rok sa aktívne podielali na tomto procese. Chcem sa aj poďakovať sekretariátu, ktorý bol nesmierne užitočný. No a, e, a chcem sa poďakovať sekretariátu za zvládnutie tej situácie. Ďakujem, Frančeska. Takže toľko k rozpočtu na rok 2012 a pripomínam, že budeme hlasovať o nom počas mini plenárky v Bruseli 1. decembra rada bude hlasovať e, na Rade ministrov. E, bod 5 a 6 dnešného programu. Teraz nasleduje e, rokovanie viacúči finančný rámec. Mali sme druhú výmenu názorov. Ešte nemôžeme hovoriť o rokovaniach s triom Rada pre všeobecné otázky e, minulý týždeň a poprosím e, nášho spravodajcu pána Bögeho a pána Kalfina, aby nás informovali, ale by to bolo trochu stručné, počas, o, tomto, o tejto výmene názorov išlo o poľnohospodársku politiku a regionálnu politiku. Reimer. Ja, vielen Dank, Herr Ďakujem za slovo, hovorí pán Böge. E, e, e, Ivajlo Kalfín a ja sme si rozdelili úlohy pri preberaní regionálnej politiky a spoločnej polnohospodárskej politiky. Teda započali sme proces koncipovania viacročného finančného rámca. No a v rámci tejto prípravy v, v, v, v, E, v rámci e, samotného vyjednávania viacročnej finančného rámca parlamentná delegácia, e, delegácia parlamentu bude komunikovať s triom predsedníctiev a zrejme je snaha dosiahnuť inú úroveň kvality diskusie a vniesť určité nové prvky do toho finančného rámca. Asi najlepšie by bolo to, keby, keby e, e, e, predsedníctvo rady vlastne úzko spolupracovala z EP. EP rozhoduje väčšinou a vieme, že potom ten výstup z parlamentu sa predkladá predkladá k rade a tam sa to musí schváliť jednomyselne a e, je dôležité dostatočne včas vytýčiť tie mantinely. E, e, zatiaľ sme len na začiatku toho procesu, zatiaľ dochádza k predbežným výminám názorov, prezentujú sa viac menej známe veci. Vďaka správ z vlastnej iniciatívy, vďaka hlasovaniu v plene na základe e, výboru ŠOA, na základe e, výboru pre polnohospodárstvo alebo výboru pre e, rozvoj vidieka máme výhodnú pozíciu. No a potom rada zastupuje členské štáty a to sa všetko preberá na pôde Rady ministrov pre všeobecné veci. To sa potom všetko e, zhrnie a s tým začne pracovať dánske predsedníctvo. Pokiaľ som bol správne informovaný, dánske predsedníctvo bude, počas dánskeho predsedníctva budú štyri zasadnutia ministrov pre všeobecné záležitosti, kde sa bude preberať e, viacročný finančný rámec Takže musíme sa zamerať na tieto štyri príležitosti, zintenzívniť našu prácu e, vždy pred nimi. E, a e, aj kolega Kalfin sme sa dohodli, že vždy si musíme v EP prebrať, akú stratégiu, čo chceme presadzovať, aké priority v rámci výboru, v rámci pléna, aby sme dostatočne včas vedeli vedeli zapracovať do stanoviska EP jednoznačné stanovisko a s tým teda e, aj vstupovať na tú radu ministrov pre všeobecné veci. Máme teda tú výhodu e, e, správ z vlastnej iniciatívy, máme mechanizmy po ruke. Chcela by som, chcel by som uviesť je takú, takú zaujímavosť. Komisia pracuje e, s rôznymi číslami. E, to ma trošku zarazilo. Existuje návrh finančného rámca s tým, že sa zmrazí rozpočet e, pre spoločnú agrárnu politiku a potom vlastne sa, potom sa dostávame k z k rôznym číslam. Je obrovský rozdiel, či použijete deflator alebo nie. No a e, bolo mi povedané, že e, viete, e, v rámci okruhu 2 sú environmentálne programy, potom sú tam programy, kde existujú priame platby, ktoré vôbec nesúvisia s rozvojom Eh, ja som si to dovolil spochovniť. Bolo mi povedané, že generálne riaditeľstva pracujú s parametrom deflator, ale to sa tak nedá potom robiť. Na jednej strane máme eh, viac, eh, viacročný finančný rámec, tam sú čísla 212, 213 a potom v rámci politického vyjednávania sa narába s úplne inými číslami No a e, je dôležité e, skutočne zamyslieť sa nad tým, s akými číslami komisie e, pracujeme. Mm, skutočne upozorňujem na to, že nesieme slepo len dôverovať, čo dostaneme na papieri, pretože potom vždy sa bude ukazovať prstom na nás, že my sme, my sme tí, čo robia problémy. Na krátkom debriefingu počas polského predsedníctva e, e, sa, prebera, sa preberala spoločná polnohospodárska politika. Tamto názorové spektrum je príliš vysoké. Niektoré členské štáty sú toho názoru, že je privysoký ten rozpočet polnohospodársky, iní, sú za, iní majú pocit, že je taký akurátny. No a skutočne musíme sa vyvarovať eh, toho, eh, čo sa udialo na, eh, v roku 2005. Vtedy sa tlačilo, že musia byť nejaké čísla, musíme, musíme pracovať s nejakými čísla, no a skutočne nebolo nebol, nebol, nepracovalo sa s presnými číslami a potom vlastne sa lavírovalo v rozpestí až 12 miliard. A a musíme odolať istým nástrahám, e, nástrahy typu, že stanoviť číslo napevno a potom z toho vychádzať a potom sa zamýšľať nad tým, čo by zvýšilo pri, pre tú či onú oblasť. E, takže e, toľko k tejto téme a Ivalo sa vyjadrí k politike súdržnosti. Ďakujem Rajme, takže Ivalo. Uh, uh, Ďakujem, pán predseda. Ja už mám len veľmi málo čo dodať tomu, čo povedal Reimer práve k celej tej atmosfére a, a o týchto kontaktoch, pretože zatiaľ to ešte fakticky naozaj nie sú rokovania. Zatiaľ síce sme si vymenili nejaké názory len z radou. Bolo to užitočné síce, ale zatiaľ sme sa nedopracovali k nejakému pokroku za tejto chvíli. Myslím, že si musíme položiť túto otázku a snáď dánske predsedníctvo sa podujme e, túto úlohu diskutovať o podstate viacročného finančného rámca, pretože inak budeme diskutovať v nejakých všeobecných otázkach, bez nejakých záväzkov a to by nemalo tak byť. Takže druhá poznámka je všeobecná a súhlasím s tým, čo povedal pred chvíľkou Reimer Böge že musíme jasne si povedať, aká je metodológia a každý jej musí rozumieť, pretože keď hovoríme o rozpočte, samozrejme, že hovoríme o číslach, ale nikdy nevieme, aké, aký bol základ, či akým spôsobom sme tie čísla posúdili, vyhodnotili a tak ďalej. Čiže keď chceme v budúcnosti niečo navyšovať alebo znižovať, tak musíme presne vychádzať voči čomu sa to mení, aký je základ. A takisto musí byť jasné, že nás tiež nikam nepovedie, keď, keď šiesti um, čistí prispievateľia sa dohodnú na niečom a potom sa začne diskutovať o číslach. No už, e, ako povedal Reimer, čísla sa dajú použiť na rôzne účely. Uvediem jeden príklad. Napríklad návrhu komisie, ten nový finančný nástroj, čo je je určený na e, je určený na jeden projekt a spada to pod politiku súdržnosti, teda do kohezných fondov. A keď sa pozriete na tento nástroj, tak spôsob, ako ten, je tento program nasmerovaný, tak vám koncom nepomôže kohezii. E, čiže nemá nič spoločné s koheziou napríklad. Takže nie je na tom nič správne, e, keď povieme, že my máme nástroj, my chceme investovať viac a chceme viac investovať do infraštruktúry, ale to nebude spadať pod kohezné fondy, to môžu byť inde inde. Takže musíme byť veľmi opatrní, keď hovoríme o číslach, alebo keď ide o čísla. Inak už nie je tak veľa, čo by sme dodali po tomu, čo sa diskutovalo na rade. Určite náklady na dopravu sú boli zvýšené a v návrhu komisie Komisia opäť navrhla, aby sme nemali niektoré podkapitoly, ale aby sme skôr mali akúsi pod limity či pod stropy. A toto je možno väčšia hrozba pre fondy, ktoré sú určené na politiku súdržnosti. A potom ďalšia všeobecná poznámka sa týka E, zavedenia tých e, prechodných regiónov, tak ako sme to my v parlamente chceli. Musíme zistiť, že, alebo zabezpečiť, aby spadalo financovanie prechodných regiónov do tejto koheznych fondov že či to bude z týchto prostriedkov, alebo to budú prostriedky navyše. Podľa mňa, e, keď som sa pozrel na návrh komisie, zdá sa mi, že to bude eš, už v rámci tej sumy, ktorá už existuje ktoré, ktorá sa má teraz znižiť. Čiže de facto oveľa menej peňazí na tie kohezné regióny, ktoré doteraz dostávali prostriedky. Takže musíme hlavne mať jasno z hľadiska metodológie čísel. Aj keď veríme, že dánske predsedníctvo sa zaviazalo k tomu, že bude rokovať, tak dúfam, že sa to udeje. Ďakujem pekne, Ivanilo. Nikto sa tu nehlasí o slovo. Nie je tomu tak? Že by sa niekto hlásil o slovo? Doplním teda k tomu, čo bolo tak výborne povedané. Nový a vítaný prvok, žiadali sme o to. A síce komisia sa zúčastňuje na našich výmenách názorov, takže to je akási forma trialogu. Trialogu medzi triom predsedníctiev rady a 3 plus 1, teda delegácia parlamentu. A to by nám malo pomôcť, aby sme mali istotu, že pracujeme na základe tých tých čísel. A Reimer naznačil, že na začiatku tu boli rozdiely medzi číslami, na ktorých práce, pracujú rozpočtári, rady, parlamentu a komisie a číslami, na základe, na ktorých pra, pracujú tí ostatní, teda polnohospodárstvo, regionalisti, ktorí používajú deflator. ako v právnom základe. Musíme mať tie isté čísla, ku ktorým sa dopracujeme mm, v konečnej fáze, tak e, musíme pracovať proste na tých istých číslach. Už od začiatku druhý postreh – pokiaľ ide o organizáciu týchto rokovaní, ktoré budú dlhé, v parlamente spomínate si, že konferencia predsedov rozhodla, že sa vytvorí kontaktná skupina. ktorá bude sledovať tieto rokovania parlamentne s rozpočtovým výborom. A hovoril som o tom s predsedom Buzekom. A konferencia predsedov prijala rozhodnutie, ktoré som oficiálne nedostal, ale dostanem. A síce, že sa zaručí, že návrh tej kontaktnej skupiny obsiahne samozrejme spravodajcov, e, rozširné predsedníctvo rozpočtového výboru a koordinátorov rozpočtového výboru. Teda myslím si, že koordinácia by sa dala robiť v tých najlepších možných podmienkach. Samozrejme musíme dbať na to, aby vždy, keď sa táto kontaktná skupina zíde, tak tí z kolegovia, ktorí nepatria do rozpočného rozpočt- rozpočtového výboru, ale sledujú rozpočtovú prácu alebo sú spravodajcami pre korešpondujúci text právneho základu politiky, ktoré financujeme v rámci viadročného finančného programu, budú informovaní a dajú svoje názory pred tým, ako my začneme rokovať v rámci toho tria. A to nás teda privádza k tomu, že musíme aktualizovať náš rokovací mandát. Ako povedal Reimer a Ivalio, náš mandát je správa Gariga alebo uznesenie výboru Šure na základe správy Salvadora. Ale dánske predsedníctvo má v úmysle dokončiť svoj pol rok predsedníctva tým, že schvália rokovaciu platformu. Myslím, že sa budeme musieť dohodnúť na tých ťažkých a ľahkých bodoch, alebo teda ťažkých bodoch, kde sa bude rokovanie sústredovať na to, aby skutočné rokovanie prebehlo v druhom po roku 2012. To znamená, že musíme byť pripravení zrejme na jar budúceho roka, do konca dánskeho predsedníctva. Uvidíme, pretože takto veci vyzerajú dnes a môže sa to zmeniť na začiatku budúceho roka. Takže pokiaľ ide o výdavky finančného, viacročného finančného rámca, zdá sa, že v priebehu roka bude potrebné aktualizovať tento rokovací mandát a síce teda predložiť správu alebo nejaký prechodný text na hlasovanie v plenárke. Pokiaľ ide o zdroje, tak tu budeme o tom hovoriť s koordinátormi o po tom, čo ani Jensen a Jean-Luc Dean nám to predstavia a potom, teda čo povedia koordinátori a spravodajcovia, bude tu taká prezentácia toho, ako si oni želajú vyjadrovať sa v mene parlamentu počas budúceho stretnutia TRIA, to bude 5. decembra, kde sa bude hovoriť, teda bude to prvá výmena názorov o návrhu komisie v ohľadne zdrojov. Dobre, takže žiadne ďalšie pripomienky. Výborne, milí kolegovia, máme časový predstih a vyčerpali sme program pre dnešné popoludne. Ostatné body musíme pre, prebrať zajtra, pretože tu nemáme spravodajcov. Ty si tu, ale si tu sám. Ale pokiaľ ide o finančné nariadenie, to sme chceli prebrať e, s, vý, s ďalším výborom, ktorý sa k nám pridá o 17.30, takže nebolo by zdvorilé pre, začínať bez nich. Čiže ja navrhujem, aby sme urobili prestávku 3 čtvrte hodiny až do pol šiestej, čo je čas, kedy e, príde výbor kont, aby si vypočul pani Gresle a pán Riveliniho a nechám si tu koordinátorov, aby sme získali čas Mm, aby sme využili prítomnosť tlmočníkov. Takže dve minúty prestávka a potom poprosím koordinátorov a tlmočníkov. Ďakujem. trialogu sme vlastne nemohli realizovať, lebo neboli priestory, kde ich realizovať. No a e, musím povedať, že je dôležité, aby sme pokročili, e, pretože e, vlastne toto sú dôležité stretnutia pre viacročné finančné rámce a a te, e, parlament sa bude musieť rozhodnúť o tom, aké má priority, aké, aké rokovania majú mať priority z hľadiska zabezpečenia priestorov. Jednoducho potrebujeme viac podpory. My skutočne telefonujeme jednoducho príliš veľa a často e, to, to nemá zmysel oveľa oveľa 7 krát 2,5 hodiny je neefektívne. Potrebujeme možno menej často, ale na dlhší, dlhší čas 31.11. E, zatiaľ to nebolo potvrdené, aj keď je to na budúci týždeň No a tu v parlamente nie je priestor a v rade tam je terminový problém. Ja prosím o pochopenie. My sa snažíme urobiť, pre maxikom, urobiť preto maximum a my často rokujeme aj cez obednejšiu prestávku. No a e, viete, aj keď kolega talianský potrebuje talianského tlmočníka, potom nemáme k dispozícii tlmočníka. Prosím e, všetkých e, zainteresovaných o, o, o, o zhovievavosť, o pochopenie, pretože sú často to technické prekážky, ktoré nám hatia cestu. Myslím si, že sa nám darí postupovať, ale, mohl, ale boli by sme bývali postupili ďalej, keby sme mali priestory a teda e, e, časopriestor na to. My potrebujeme každú minútu, ktorá je k dispozícii na to, aby sme e, komunikovali. Veľmi sa mi páč, pozdáva aj klíma rokovaní. Myslím, že je to v veľmi konštruktívnom duchu. Máme 308 pozmenujúcich návrhov a tie, tie bolo potrebné prebrať. No, čiže už takú tretinu máme z toho spracovanú. Ďakujem. No, Merci, euh, Inge. Ďakujem, Inge. Ešte raz blahoželám k takej rozsiahlej práci, k tejto veľmi dôležitej a citlivej a technickej agende a uistujeme vás, že všetko, čo môžeme pre vás urobiť, tak bude urobené. Ak chcete, aby sme spolu podpísali list alebo spoločný mail, návrh dátumov, ktorý ste naznačili, alebo nejaký telefonický mm, hovor, tak samozrejme sme k dispozícii. Aká je vaša vízia toho dokončenia formálneho trialógu, tých mnohých pracovných stretnutí, ktorého kde sa preskúmala už tretina návrhov. Aký časový horizont vidíte pre možnú konečnú dohodu? Ja si myslím, že dánske predsedníctvo v prvom trimestri ešte nebude vôbec pripravené, takže ja som pripravená na čokoľvek. Doteraz e, je podstatné, aby sme so sebou e, dobré veci prerokovali a potrebujeme dostatok času. Musíme všetok čas, ktorý máme v dispozícii, využiť aj piatok, len ja to musím presne vopred vedieť. Mojím problémom vždy je, že aj ostatní kolegovia sa chcú stretnúť a tak teda volám po všetkých, ktorí majú viac času, aby sme čo najviac mohli prejednať. Článok 56, ten shared management, ten vlastne je, spôsobuje určité problémy a týka sa to nariadení k štruktúrálnym fondom a agrárnym fondom a musíme tieto nejakým spôsobom dať do paralely a zistiť, akým spôsobom by sme mohli čo najrozumejšie veci presadiť spolu s radou a rada trošku teraz momentálne váha, že vôbec či bude ochotná v tomto s nami vonkoncom spolupracovať. Ale je to dobrý článok ako základ, pretože myslím si, že je treba to, to rozpracovať ďalej. Takže asi by mali byť dobre predstaviť, že takisto aj my pracovnej skupine budeme potrebu musieť mať veľmi dobrý prípravný meeting, aby sme si tieto veci ešte raz prešli. Takže to treba urobiť, to by som mohla väčšiu časť prípravných prác eh, urobiť aj ja sama, ale určite niektoré články si vyžadujú strašne veľa práce, vyžaduje spracovanie množstva dokumentov, takže ja sa maximálne budem snažiť čo postupovať čo najrychlejšie, ale to nemôže tak byť, že nás budeme narýchlo písať eh, pozmeňujúce návrhy a potom ich eh, sa ich jednoducho len tak zdáme. Tak, takúto prácu si môžeme ušetriť Čiže ja chcem, keď už niečo napíšem, tak aby to už bolo predtým vlastne predjednané s niekým iným. Takže ja by som, e, podľa mňa by to malo ešte najrychlejšie. Ďakujem. Pán predseda, vy chcete niečo povedať, milí kolegovia? Takže Inge, máte zelenú? Rada chce niečo povedať? A komisia je tu tiež zastúpená. Takže ostatné inštitúcie chcete využiť túto príležitosť, aby ste nám povedali niečo o vašej predstave, o harmonograme, o obsahu, ťažkých bodoch. Pán zastupca predsedníctva. Ďakujem pekne, pán predseda. Nemôžem poďakovať len obom predsedom aj pani Grösle aj, že, aj parlamentu, ktorý bol prítomný, zastupcov parlamentu, ktorí boli prítomní počas týchto diskusí. Myslím si, že atmosféra bola veľmi dobrá, pokračovali sme veľmi dobre a môžem vás e, uistiť z našej strany, že ambicioznosti je dosť. E, máme množstvo mítingov, aby sme pokryli všetky články, aby sme pripravili teda e, dobrú pôdu pre, nazvame to, konečnú fázu vyjednávaní, čo zostane vlastne potom na dánske predsedníctvo. Takže my sme k dispozícii k pani Grysle, aj pánovi Mulderovi, ani pánovi Gajerovi, ktorého momentálne nevidím, ale rozpočet je už dohodnutý, takže teraz sa už môžeme sústrediť na finančné nariadenie s výnimkou ITERu, to budeme musieť tiež zatiaľ riešiť, takže jedna osoba, ktorá pokrýva tri, tri veci. Oui, évidemment, nous aurions pu faire... Mohli sme urobiť rokovací balík, tak ako rozpočet 2012, finančné nariadenia ITER. Tak by sme potrebovali zrejme viacero takých noci a určite by to bolo veľmi náročné. Komisia, pán riaditeľ. Ďakujem, pán predseda. Len aby som jednu vec povedal, ktorá sa mi zdá byť problematická z pohľadu časového harmonogramu. Máme na začiatku budúceho roku takú medzeru, kedy by sa dánske predsedníctvo mohlo zaujímať o na týždenej báze, dúfam, o finančné nariadenie a tá medzera sa končí na konci marca. Takže na konci prvého trimestra by sme mali mať dosiahnutú politickú dohodu o hlavných problémoch, ktoré sú ešte na stole ohľadom finančného nariadenia, pretože nezabúdajme, že potom musíme dokončiť politickú dohodu, aby to malo formu textu a potom ešte tá výkonná zložka si vyžaduje ďalšiu časť. Takže dánske predsedníctvo bude súčasťou rokovaní ohľadom finančného e, rámca. Chceli by sme skutočne mať dostatok stretnutí na začiatku budúceho roku na základe správy o odovzdaní polského predsedníctva dánskemu predsedníctvu, aby sme mohli dosiahnuť politickú dohodu do konca marca. To je všetko, čo som chcel povedať. V poriadku, ďakujem pekne. Ak nie sú žiadne ďalšie žiadosti o slovo, pán predseda, ďakujem našim spravodajcom a končím stretnutie výboru pre rozpočet pre plénum a po dvojminútovej prestávke bude stretnutie koordinátorov. Takže ďakujem všetkým tým, ktorí nie, sa nezúčastňujú stretnutia koordinátorov.